Buenas tardes. Vamos a... Dobré popoludne. Začali by sme dnešným zasadnutím Výboru pre mm, ľudské práva. Pod Výbor pre ľudské práva a na úvod by sme schválili program schôdze. Došlo k istej zmene a preto posledný bod nebudeme môcť zrealizovať ľudské práva a migrácia v tretich krajinách, ale zvyšok programu platí. Ak nikto nemá žiadne pripomienky, tak budeme takto postupovať. A tiež by sme schválili zápisnice z 22. septembra, 15. oktobra, 12. novembra a 1. decembra Máte k dispozícii zápisnice vo vašej dokumentácii. Má niekto nejaké pripomienky k týmto zápisniciam? Ak nie, tak ich budeme považovať za schválené. Tri oznámenia. Schválili sa tri naliehavé uznesenia na decembrovej plenárke Otázka Zimbabwe a trest smrti, Maldivy a Indonézia tiež tri naliehavé uznesenia boli schválené minulý týždeň. o európskych občanov, ktorí boli zadržaní v Indii. Išlo o estonských a britských občanov. Druhé uznesenie situácia v Etiópii a tretia v Severnej Koreji. A Európsky parlament 29. januára prijal uznesenie pre 33. zasadnutie UNHCR, ktoré sa bude konať 29. februára, februára e, tohto roku e, v Ženeve. Ak nemáte žiadne pripomienky či poznámky, ideme hneď na samotný program, to je bod číslo 4, výmena názorov o situácii v oblasti ľudských práv v Gruzinsku. Na poslednom plenárnom zasadnutí sme tiež schválili v Štrasburgu uznesenie ku Gruzinsku a v našom podvýbore nás zaujíma predovšetkým otázka ľudských práv pre EÚ. Gruzinsko. bolo vždy špeciálnym významným partnerom a venovali sme otázke ľudských práv v tejto krajine veľkú pozornosť a teraz budeme pokračovať, ja budem pokračovať po anglicky, budem hovoriť o tlmočení. Tlmočenie do polštiny sa zrušilo z nepredvídateľných e, e, dôvodov. Nemala som síce v úmysle hovoriť po polsky, ale táto informácia Gruzinsko je jedným, jednou z krajín východného partnerstva, ktoré, ktoré podpísali e, zmluvy o partnerstve s Európskou úniou. Hovorí sa tam o e, konsolidácii pomerov v krajine a určite parlament bude e, sa zúčastňovať na hodnotení dosiahnutého pokroku. Bol nedávno zorganizovaná konferencia, e, kde sa vlastne zúčastňujú tri E, asociované krajiny. Hodnotí sa boj proti korupcii a princípy právneho štátu predovšetkým. Implementácia asociačnej hodiny, e, asociačnej dohody taktiež poukazuje na e, veci, ktoré ešte treba ďalej vyhodnotiť. A hodnotia sa taktiež výzvy, ktoré pred Gruzínskom stoja. V novembri v rámci Rady OSN pre ľudské práva sa taktiež vykonalo hodnotenie situácie a bolo vydané odporúčanie. Komisia taktiež schválila e, posledné rozhodnutie, ktoré sa týka akčného plánu o liberalizácii víz. Predpokladá sa, že Gruzinsko splní kritériá na liberalizáciu víz. Správa o pokroku taktiež zohľadňuje celkové vzťahy medzi EÚ a Gruzinskom a začiatkom roka 2016 bude Európska únia prezentovať príslušný návrh, ktorý sa bude týkať konkrétnych e, ustanovení v súvislosti so zavedením biometrických pasov pre občanov Gruzinska. Okrem toho sa veľmi veľká pozornosť venuje aj ďalším niektorým otázkam, ktoré ale momentálne nie sú predmetom rokovania podvýboru. Tomu sa bude podvýbor e, venovať predovšetkým z hľadiska partnerských krajín, teda vo východnom partnerstve. A chcem pripomenúť, že ešte v priebehu roku 2016 sa budú konať voľby v Gruzínsku a predpokladáme, že tento tendencia k centralizácii sa prekoná, respektíve bude prekonaná. Dnes máme prítomných aj rečníkov, ktorí nám poskytnú informácie o týchto otázkach. George Dugoshi je prvým rečníkom, ktorý je predsedom Gruzinskej demokratickej iniciatívy. Predtým fungoval aj ako na poste ombudsmana a taktiež zastupoval krajinu v viacerých orgánoch OSM pre ľudské práva predpokladám, že dostaneme vyvážený prehľad o situácii a aj o výzvach, ktoré stoja pred krajinou. Nech sa páči, máte slovo. Máte maximum 10 minút. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovolte, aby som vyjadril svoje hlboké a úprimné ocenenie za pozvanie, aby som sa mohol prihovoriť poslancom Európskeho parlamentu v rámci tohto podvýboru. Je to pre neho ozaj veľká česť, že môžem dnes hovoriť o otázkach, ktoré sa týkajú ľudských práv v súvislosti s mojou krajinou. Ako ste povedali, pôsobil som ako ombudsman e, v Gruzinsku niekoľko rokov a stále som ešte členom Európskeho výboru na prevenciu zaobchádzania a mučenia a keď som odišiel z postu ombudsmana, vytvoril som nevládnu organizáciu, ktorá má široký mandát v oblasti ľudskoprávnej a momentálne sa venuje monitorovaniu ľudskoprávnej situácie, situácie v krajine. A taktiež aktívne pracujem na otázkach, ktoré sa týkajú diskriminácie, aj celkovo politických práv a slobôd. A nedávno sme e, pripravili správu, tá je k dispozícii aj na webovej stránke a snažil som sa aj vytlačiť nejaké exempláre pre poslancov Európskeho parlamentu. A nedávna správa sa týka politických, eh, politického zamerania a v podstate neobjektívnosti eh, zo strany niektorých justičných orgánov v našej krajine. A pokiaľ ide o našich partnerov v Európe, aj Európsky parlament, taktiež e, má dosť dostatok informácií o situácii v našej krajine. A nakoniec Európsky parlament veľa aj uznesenie, ktoré sa týka našej krajiny a týka sa to aj slobody médií, e, uplatňovania princípov práva v justícii, ale aj ďalších dôležitých otázok. Pani Kimčurašvili bude detálnejšie hovoriť o médiách o prípadoch, ktoré sa týkajú médií, napríklad e, tých najdôležitejších e, mediálnych otázkach. Ja sa zameriam skôr na aspekt spravodlivosti. Mnohí asi viete, že nezávislosť súdnictva a aj reformy, ktoré sa týkajú prokuratúry, to boli už u nás dosť dlho otvorené otázky. Krajina bola viackrát kritizovaná kvôli nedostatkom a kvôli uplatňovaniu princípov práva v justícii. V roku 2012, kedy nastala zmena vlády v Gruzínsku a boli demokratické voľby, a predsa len bolo znesených viacero obáv v súvislosti s trestnými prípadmi, ktoré boli e, iniciované voči predchádzajúcim e, členom vlády. Ale môžem povedať, že za uplynulé tri roky mnohí z nás prišli sme k záveru, že politická persekúcia protivní, politických protivníkov v Gruzinsku stále je vecou, e, z ktorej treba mať obavy. A neviem, či všetky máte, všetci máte k dispozícii tie údaje, ktoré sme poskytli. E, a teda poukázali sme niektoré trestné veci, o ktorých hovorím, samozrejme nie je našou úlohou, aby sme dokazovali, či je niekto vinný alebo nevinný. Hlavnou otázkou bolo skúmať tieto veci a zisťovať, či je tam pozadie nejaká politická motivácia, pokiaľ je o tieto trestné veci. Keďže ide o bývalých verejných činiteľov. Bolo tam 12 prípadov, ktoré sme e, skúmali, napríklad e, starosta mesta, bývalý minister vnútra, bývalý prezident Gruzínska a tak ďalej. Vidíte, je tam viacero prípadov porušenia procedurálnych aspektov, čiže teda procesných aspektov pri stíhaní a napríklad eh, dlhšie boli držali vo väzbe. A eh, tieto osoby, než stanovuje zákon, proste bola tendencia držať tieto osoby pod zámkom čo najdlhšie. A keď sa prokuratúra takto rozhodla, tak sa snažila potom e, nájsť nejakého iného sudca. Keď povedzme ráno povedal sudca, že nie je dôvod, aby táto osoba, konkrétne ten starosta napríklad, aby tá osoba zostala vo väzbe, tak proste e, došla prokuratúra, si našla iného sudcu, ktorý mal iný názor. Proste táto osoba zostala vo väzbe 9 mesiacov napríklad. A v podstate e, potom zase došlo k predlženiu e, väzby o ďalších 9 mesiacov a ústavný, sústav, u, pardon, ústavný súd uznal, že došlo ku nezákonnému konaniu a potom sa zase Ehm, pokusila prokuratúra opäť dostať túto osobu za mreže tým, že vzniesla nové obvinenie a zase tam bol nový sudca. No radšej nebudem pokračovať eh, eh, v týchto všetkých detailoch, ktoré sa týkajú napríklad predchádzajúceho prezidenta. Tiež tam nájdete eh, údaj o tom, že bolo znesených viacero obvinení proti nemu. Niektoré vzbudzujú vážne otázky. A veľmi dôležité je, že vo väčšine týchto prípadov hlavní svetkovia sú politickí oponenti bývalej vlády a samozrejme tí svedčili proti tej bývalej vláde a jej predstaviteľom. Čiže toto je jasné posolstvo o tom, že vo väčšine prípadov predstavitelia bývalej vlády boli osobami, ktoré spolupracovali s, e, s so súdnymi a vyšetrovacími orgánmi a vlastne sa takto podarilo na základe uvedených svedectie týchto osôb odstíhať aj páchateľov, ktorí e, potom boli pri moci. Boli ale aj útoky voči ústavného, ústavnému súdu v Gruzinsku. A to je vlastne jediný orgán, ktorému sa darilo čeliť všetkým možným tlakom, či už zo strany vlády alebo aj z iných strán. Aj verejne e, politickí lídry aj súčasnej vlády napádali ústavný súd s tým, že je zaujatý a aj v iných veciach, napríklad, že rozhoduje nespravodlivo, ale po vynesení e, verdiktov v dvoch významných prípadoch e, tiež e, bolo označené, že sú vraj neústavné tie rozhodnutia a ústavný súd po tom, čo vydal rozhodnutie, že bolo e, to rozhodnutie ústavného súdu nesprávne, pokiaľ teda uznal, že trestný senát rozhodol nesprávne. No, ústavný súd má 9 členov a v podstate boli útoky na e, viacerých týchto členov. A alarmujúce je, že za tieto útoky nikto nebol potrestaný a pritom zákon jasne e, stanovuje, že je protizákonné vyvíjať tlak na sudcov. A a žiaľ, nič sa nestalo. A takže predseda ústavného súdu požiadal aj predsedu vlády, aj predsedu, aj predsedu parlamentu, aj prezidenta, aby sa toto od, vyskúmalo, preskúmalo a aby sa prijali opatrenia, ale nič sa nedieje, nič sa neudialo. Takže napríklad e, aj pred súdom sa konala demonstrácia a tiež boli útoky na auto, v ktorom sa viezol sudca. Ale pritom eh, je to, je to ťažké aj z hľadiska toho, čo ostáva bez trestu. Takže otázky, ktoré sa týkajú aktivity prokuratúr, prokuratúry, aj napriek zmenám v zákonoch, tam práve by sme očakávali, že bude vyšší stupeň transparentnosti hlavne pri generálnom prokurátorovi. A znova boli zavedené ďalšie postupy a toto organizovali aj mimovládne organizácie, pretože v skutku, povedal by som, to, čo sa tam deje, nie je z hľadiska transparentnosti e, v súlade s medzinárodnými princípmi. Takže generálny prokurátor celkom nedávno zaviedol postupy, ktoré nie sú transparentné a súčasný mm, generálny prokurátor, ktorý bol predtým e, zástupca generálneho prokurátora a v minulosti bol uvádzaný ako ten, čo stíhal opozíciu a v podstate býval hlavným hovorcom prokuratúry v týchto e, veľmi pozorovne sledovaných trestných veciach. Takže ja samozrejme mám obmedzený čas dispozície, ale chcem povedať, že väčšina útokov na opozíciu alebo proti opozície, e, väčšina týchto útokov nebola náležite prešetrená. Čiže u nás je jasne vidno, ako sa dá zneužívať moc aj, aj justičný systém. Keď vlastne oponentov politických e, proste dajú do väzby, alebo vezmú do väzby a vznesú voči ním eh, aj fiktívne trestné obvinenia. Tak, eh, takže často sa ľudia dali do väzby aj na mesiac. Teraz vôbec napríklad, eh, bola zaplatená kaucia, tak sú niekoľkí vypustení von. Ale máme prípady, keď jeden člen opozície bol napadnutý fyzicky a môžem povedať, že hm, vznesené obvinenia boli úplne neadekvátne a v podstate nebol odstíhaný nikto. Obávam sa, že čas mi už letí, a takže azda tu ukončím svoj príspevok a možno ešte mi dáte možnosť e, prehovoriť v rámci tohto fóra. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Tuguši. Fakt je, že v uplynulých mesiacoch prebieha verejná debata v Gruzinsku a často sa práve hovorí aj o televíznom kanáli a o objektívnosti tej sfére a vidno, že súdnictvo je problém. Ešte prv, než pred, začneme diskusiu, chcem poukázať na to, že posledné teda uznesenie Európskeho parlamentu z, muze, z minulého týždňa e, hovorí o tom, že sa vyšla do, Grécka, e, do Gruzinska aj misia na vysokej úrovni a Okrem toho aj Európsky súd pre ľudské práva tiež vyšle svoju delegáciu. Teraz dávame priestor e, pani Tamar Kincurašvili, ktorá pracuje v oblasti médií a venuje sa teda v tejto činnosti v rámci Media Development Foundation, e, čiže je to nadácia, ktorá sa zaoberá rozvojom médií. V minulosti bola aj prvou e, volenou predstaviteľkou verejného vysielateľa v Gruzinsku a zastávala aj ďalšie posty. Dávam priestor pani Kincurašvili na 10 minút. Nech sa páči. A ja sa chcem poďakovať za to, že sme dostali túto príležitosť podeliť sa s vami o naše názory, ktoré sa týkajú, a naše zistenia, ktoré sa týkajú vývoja v Gruzinsku. Chcela by som zdôrazniť uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré vyslalo dôležité signály o význame slobodnej tlače a celkového ovzdušia príprave na parlamentné voľby v roku 2016, aby všetci politickí aktéry mali rovnaké podmienky a to nie je možné, pokiaľ nebudú slobodné médiá a nebude pluralita politických názorov. Je to dôležité aj pre miestných aktérov, pretože vzhľadom na aktívny tlak na vládu zvonka a znútra sa podarilo dosiahnuť zmenu v situácii napríklad v prípade Rústavy. Po voľbách v roku 2012 pozorovatelia poukázali na určité zlepšenie na, vzhľadom na pluralitu médií v Gruzínsku. Boli to pozitívne trendy, že všetky hlavné médiá zostali na trhu okrem kanála 9, ktorý vlastnil bývalý premiér. To sa zavrelo hneď po, to zavreli hneď po voľbách A napriek tomuto pozitívnemu trendu sme ale videli aj alarmujúci vývoj a snahy zmeniť mediálny biznis a ovplyvňovať médiá. Videli sme snahy o zmeny vlastníctva alebo aj politik jednotlivých programov, ktoré boli kritické voči vláde. Rada by som začala tým, že by som opísala finančnú situáciu pretože médiá v Gruzínsku nie sú ziskový biznis. Podľa údajov našeho výboru, našeho výboru pre médiá celková reklama a príjem z nej predstavuje 91,9 milióna lari, čiže asi 35 milióna eur a to nestačí na to, aby mohli žiť toľké médiá alebo mediálne výstupy. Veľký podiel na tomto trhu ide na Rustavi 2, to e, je asi 50 e, celých. Potom druhý najväčší televízny kanál má len 25 z celkového, celkového príjmu z reklamy. A takto to trvá už 10 ročia. Jednoducho nie je tu žiadna na gruzinských komediálnom trhu nevidíme udržateľnosť a politika ovplyvňuje obsah médií. Prvá snaha ovplyvňovať trh s médiami bol v roku 2014, keď e, firma, ktorá meria pozerateľnosť, sa dostala pod veľký tlak a žiadali od nich, aby jednoducho indikovali, v ktorých domácnostiach robia merania. A táto firma je dôležitá pre e, rozširovanie mediálneho trhu a keď vláda do toho zasahuje, do obchodnej politiky televíznych meraní, tak ide tu o jasný signál, že sa snažia ovplyňovať a meniť súčasnú situáciu pod tlaku medzinárodných organizácií a miestnych organizácií da, tento tlak troška prestal, ale nedávno sa objavila nová piplmetrová firma a tí trvajú na tom, že za týmto sú finančné záujmy bývalého premiéra a keď médiá nie sú rentabilné a keď niekto do toho tak veľa investuje na takom malom trhu, ako je Gruzínsko, je to podozrivé a transparentnosť financovania by sa tu mala skutočne sledovať. Sledovali sme aj e, edičnú politiku niektorých médií, e, napríklad veľké politické talk show v hlavných programoch a môžeme povedať, že niektorí poslanci sa vyjadrujú k týmto konkrétnym otázkam, e, čo nie je vhodné. Gogi Tugadze sa vyjadril k pozastaveniu týchto politických tokšov a povedal, že nám e, viackrát hovorili, že musíme byť objektívni, a viackrát som povedal, že nikomu neodpustíme, ak niekto nebude objektívny. Potom sa zrušila ďalšia e, takáto talk show vo verejnoprávnom médii a dôvod bol, že hostiteľ programu e, sa nechce stretnúť s opozičným predstaviteľom snaha o zmenu edičnej politiky tu bola tiež predmetom rozsudného rozhodnutia a tam sa uviedlo niekoľko kritérií e, o objektívnosti. Išlo v tomto spore o vlastníctvo, nie o slobodu prejavu. A samoregulačný orgán sa začal zaoberať obsahom rozhodnutie súdu bolo v tom istom čase ako verejné vyjadrenia bývalého premiéra a vysokých politických predstaviteľov, ktorí hovorili o tom, ako má Rustavitu reportovať a čo je pravda. Ďalšia podozrivá okolnosť, ktorá sa týka Rustavy 2, je ten rýchly spôsob, ako súd e, inicioval tento prípad a ako sa v ňom rozhoduje. Hovorím o období, keď aj sudcovia chodia na e, dovolenky, ale súd bol roz, na, vytičený alebo skončený do dvoch mesiacov a u nás majú taká skúsenosť, že vlastne rozhodnutie od súdu dostanete o 6 až 12 mesiacov, keď žiadate veci, ktoré sa týkajú slobody prístupu k informáciám. A tento spor o, o, o e, vlastníctve to trvalo len dva mesiaca, pritom to bol veľmi zložitý prípad, tam sa takmer 20 krát zmenili vlastníci a ako súd dokáže za dva mesiace rozhodnúť takýto komplikovaný prípad, to je veľmi podozrivé. Jeden zo zakladateľov Rustavy 2 a vyšetrovanie jeho smrti je tiež veľmi záhadné. Máme veľmi málo informácií o tom, či išlo o zabitie a či to vôbec súvisí s jeho médiami. Ešte chcem pripomenúť dva nedávne prípady. Generálny riaditeľ Rustav 2 povedal, že ho vydierali s videami z jeho súkromného života. Ďalší človek, Kami Švajcar, verejne povedal, že ona a jej manžel, jedna z vedúcich osobností opozície, sú sledovaní a žiaden z týchto prípadov nie je vyšetrovaní, vôbec nie sú k dispozícii informácie od prokurátora. Prokuratúra je jedna z najuzavretejších organizácií, odmieta naše snahy o získanie informácií, keď chceme vidieť, ako, čo sa deje s vyšetrovaniami. Pozitívnym krokom bol plán e, vlády o e, akčného plánu pre oblasť ľudských práv. Komisár Hán sa to zúčastnil, ale implementácia akčného plánu je žiaľ veľmi problematická a na našej poslednej správe tam nájdete e, napríklad slobodu prejavu, takú kapitolu. Prokuratúra odmietla vyšetrovať vysoko e, sledované prípady, ako je napríklad objavenie odpočúvacích nástrojov Rustavy 2, zastrašovanie regionálnych novinárov, zadržiavanie fotoreportérov z Tabua TV a podobne. A v správe vlády nie sú žiadne prípady, ktoré by sa e, týkali implementácie akčného plánu. Mne sa zdá, že vysoko sledované prípady a prípady týkajúce sa kritických médií sú vynechané z tejto správy. E, naši verej, náš verejný médium privítal osobitný predstaviteľ OBSE Dunia Mato, či je to nové zloženie, má nové zloženie predstavenstva. To bola súčasť tejto reformy tak, aby tá správna rada bola pluralitnejšia, ale implementácia zákona je stále spochybňovaná, pretože 3 z 9 e, kresiel boli určené opozícii, ale parlament štyrikrát odmietol zaplniť tieto prázdne miesta a stále sú dve opozičné kresla prázdne. Bývalý premiér Vanišvili verejne kritizoval predsedu parlamentu za to, že sa proces takto naťahuje a za to, že parlament odmieta ohlásiť konkurs na tieto miesta a naše odporúčanie je vyzvať e, gruzinský parlament, aby dodržal zákon a aby ho realizo- realizoval. Prečo parlament? Pretože tento nový model znamená e, koncenzuálnejšie rozhodnutia medzi väčšinou a menšinou. Ospravedlňujem sa, že som bola takáto dlhá a keď budú na mňa otázky, tak poviem viac informácií ešte na niektoré témy. Ďakujem veľmi pekne. Dnes tu máme aj pani Sopota Prece, poradkyňu premiéra Gruzinska pre ľudské práva a rovnosť, takže sa tešíme, že je tu medzi nami v Bruseli. Chcem ju požiadať, aby sa ujala slova a vypovedala stanovisko vlády taktiež bude môcť odpovedať aj na naše otázky v diskusii. Takže pani Čaperiti, nech sa páči, máte slovo na 6 minút. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. V prvom rade chcem zdôrazniť význam spolupráce medzi a Gruzinskom a my potvrdzujeme naše odhodlanie ďalej pokračovať a efektívne implementovať asociačnú dohodu medzi a Gruzinskom. Taktiež chcem využiť túto príležitosť na to, aby som reagovala na to, čo povedal premiér Gruzinska 22. januára k eh, uznesení Európskeho parlamentu z 21. januára. Gruzinská vláda si veľmi váži podporu, ktorú jej dáva Európska komisia. Chcem povedať, že vytváranie mechanizmu pre implementáciu akčného plánu ľudských práv je jednou z priorít našej vlády. Som veľmi rada, že vás môžem informovať o výsledkoch. Naša stratégia akčný plán prvýkrát v roku 2014 e, sme takúto stratégiu prijali v dôsledku odporúčaní od poradcu EÚ pre Gruzinsko v oblasti ľudských práv, bol to pán Thomas Hammer, mali sme veľký podkladový materiál, ktorý nám pomáhal prácu v oblasti ľudských práv. Po stratégii nasledoval e, akčný plán vlády, ktorý sa obnovuje každé dva roky. Čo teraz práve robíme, je to živý dokument, ktorý sa môže upravovať podľa potreby. Pokiaľ ide o antidiskriminačnú legislatívu, Jeden z najposledných vývojov našej legislatívy je prijatie protidiskriminačnej legislatívy. Je to náš prvý mechanizmus, ktorý zakazuje všetky formy diskriminácie na základe rodu alebo identity vo verejnom aj súkromnom sektore. Naša vláda začala mnoho institucionálnych reforiem, ktoré chcú posilniť dobre spravovanie spoločnosti. Ďalej sme sa venovali aj reforme justície. Prvá etapa skončila v roku 2013. Výsledkom je, že kľúčové justičné inštitúcie sú demokratickejšie, otvorenejšie a transparentnejšie. Občianská spoločnosť je zastúpená v radách, môže verejnosť sedieť na zasadnutiach parlamentu a podobne. V roku 2014 sme skončili s druhou etapou našich reforiem. E, reformovali sme legislatívu, ktorou sa spravuje funkčné obdobie sudcov z E, tak, že predtým, ako je sudca vymenovaný za doživotie, musí odslúžiť 3 roky. V roku 2015 sme začali s ďalším e, kolom reforiem oblasti justície. Naše právne predpisy boli predložené parlamentu, ktorý ich teraz posudzuje pokiaľ ide o reformu prokuratúry, tak spolitizovanie tejto inštitúcie a posilnenie, odpolizovanie tejto inštitúcie a posilnenie jej nezávislosti je jednou z našich priorit. My sme chceli, aby minister spravodlivosti, politický nominant, sa vzdal prosek- právomoci prokuratúry Zaviedli sme ďalšie zmeny tak, aby sme mohli reformovať ten, túto službu. A z 37 odporúčaní, ktoré naša vláda dostala, sme splnili 35 odporúčaní, takže máme teraz nového generálneho prokurátora vymenovaného novým postupom a taktiež sme vytvorili tri nové inštitúcie ako reakciu na tieto odporúčania je to Rada pre prokurátorov, konferencia prokurátorov, to sú tie nové orgány, ktoré vznikli z týchto odporúčaní. A potom, ako rada schváli na kandidátov na prokurátorov, minister spravodlivosti predstaví kandidátov vláde a v novembri 2015 vláda schválila takýchto kandidátov a predložila parlamentu kandidatúru na voľbu a potom koncom novembra náš parlament zvolil dvoch prokurátorov. Minister spravodlivosti úzkej spolupráci s EÚ dokončil náš prvý kódex pre legislatívu upravujúcu otázku detí a mládeže tak, aby sme v nej zakotvili čo najviac zásadu najlepšieho záujmu dieťaťa a dohovor o právach dieťaťa. Ďalej sme sa zaoberali aj otázkou mediácie. A e, a tým, že e, zbavenie osobnej slobody má byť použité v prípade detí, mladistvých aj len ako posledná možnosť. Zaoberali sme sa aj otázkou väzenstva, napríklad sme nedávno mali amnestiu a e, liberalizovali sme trestnoprávnu politiku a došlo k tomu, že sme znížili počet odsúdených a bez toho, aby sme ohrozili verejnú bezpečnosť. Pokiaľ ide o slobodu médií, vláda zrealizovala viacero reforiem, aby vytvorila slobodné médiá, prostredie a pluralitu médií. Vytvorenie väčšieho priestoru aj sme zabezpečovali cestou nových úprav v oblasti médií. Napríklad satelitný obsah, ktorý sa poskytuje všetkým televíznym e, vysielateľom, umožňuje práve poukazovať e, na to, že nastáva pokrok aj v médiách v oblasti e, našej politiky. No, celkovo e, sme sa umiestnili aj v tomto e, hodnotení na 16. mieste vo svete. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Čabareči. Teraz dávam priestor pre poslanky a poslancov. Nech sa páči, pán Mastervičius. Ďakujem. A ďakujem za účasť všetkým tým, teda, ktorí prišli sem. A ďakujem pre všetkým našim hosťom, ktorí e, prednesli svoje príspevky o ľudských právach a o situácii e, na Gruzinsku. Máme niekoľko otázok na expertov, ktorí sú v tomto paneli prítomní a aj zo strany poradkyne premiéra. Sú tu nejaké vyjadrenia ohľadne e, <clears throat> obťažovania opozičných politikov a dokonca ešte aj hovorilo sa aj o útokoch na e, priestory opozičných politických strán, to nie len v hlavnom meste, ale aj inde. Čiže aké poučenia z tohoto môžu vzísť? V podstate nazývam to trestné činy, tieto útoky, ktoré sa spáchali. Sú nejaké nové procedurálne alebo je tu nejaký nový prístup, ktorý sa začne uplatňovať. Druhá otázka sa týka náboženskej tolerancie a znášanlivosti. V demokratickom svete sa nám to zdá e, ťažko tolerovateľné, keď napríklad e, muslimovia sa <clears throat> sú napadaní v tom zmysle, e, že sa utočí na niektoré ich e, zásady, ktoré e, pokladajú teda <clears throat> tie útoky sú znamerané voči ním z hľadiska negatívnej, negatívnemu postupu a postoju k tolerancii. A otázka na poradcu premiéra, na pani poradkyňu, pardon. Rozhodnutia, ktoré prijal napríklad ústavný súd, a oceňujem, že ústavný súd má nezávislé pôsobenie aj v prípade rústavy. A viem, že jeho dom bol opäť terčom útoku zo strany protestujúcich nejakých otázka, prijala vláda tiež nejaké opatrenia, aj príslušné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochran osoby a ochranu majetku e, príslušných sudcov, aby sa ukončilo už toto nepriateľné správanie sa niektorých občanov. Nech sa páči. Ja teda ďakujem pánovi poslancovi. Dám priestor hneď členom panelu aj pani Džabaricia, aby mohli zodpovedať tieto otázky. Dávam priestor dve minúty každému z vás na odpoveď. Nech sa páči. Ďakujem. Pokúsime sa zmestiť e, do toho časového limitu. Takže, poprvé, ďakujem pán Astrevičius za e, vaše otázky a pokúsim sa ich zodpovedať. Pokiaľ ide o násilie proti opozičným predstaviteľom, súhlasím s vami, že je málo skupinových prípadov a myslím, že v Lani bol taký prípad, kedy pán Ciklauri, poslanec parlamentu, bol napadnutý na schodoch svojho vlastného bloku. E, dokonca e, bol pokus o únos a elektrošokom ho, sa ho pokúsili e, omráčiť. A v podstate únos sa nepodaril, ale nikoho nepotrestal, nič sa nevyšetrilo. Vláda iniciovala aj jasnú kampaň proti opozícii, e, čo viedlo k násilnostiam a samotná vláda e, sa vyjadrila, že celú opozíciu možno znásilňovať a dokonca aj e, opozičná strana bola terčom útokov v celej, na celom území Gruzinska v podstate a Mm, čarbali sa tam grafity, malovalo sa to na červeno a tak ďalej. Dokonca e, v jednej z týchto kancelárií opozičnej strany e, odozneli aj výstrely. E, samozrejme, je tu aj viacero prípadov, ale musím pripomenúť, že ten, v tom najlepšom prípade sa akurát udelilo nejaké administratívne pokarhanie a tam, kde bolo zistený konkrétny páchateľ, tak dostal pokutu, ktorá zodpovedala približne 30 eurám. A polícia v podstate nikdy nereaguje na čas, keď niečo nastane. Vo väčšine prípadov polícia príde až úplne na konci a potom, keď e, sa k tomu vyjadria médiá a začnú to kritizovať, tak sa príjmu potom úplne neadekvátne opatrenia. Samozrejme je tu viacero dôležitých a vážnych prípadov, kde muslimovia boli a terčom útoku a tieto útoky do veľkej miery e, podporuje aj miestne, podporujú aj miestne vládne orgány v rôznych regiónoch. Tam vlastne neboli možní, alebo nebolo umožnené, aby muslimovia vykonávali svoju e, prax e, z hľadiska veriacich, nemohli chodiť do modlitevní a tak ďalej. Takže samozrejme pokiaľ ide o toho sudcu, áno, má svoju ochranku, ale tam tá proste nie je s ním všade úplne, vždy. A ako bolo viackrát spomenuté, eh, povedzme, eh, niekedy dochádzalo k útokom, alebo nieraz dochádzalo k útokom, k útokom eh, aj na rodiny sudcov, keď tam sudcovia neboli doma práve. Takže a keď sa k tomu vyjadril kritický ústavný súd, tak sa dokonca vláda začala snažiť o to, aby im znepríjemnila život. Pán slova pani Kincura Sašvili. No, v prípade, e, keď došlo k porušovaniu takých zákonov, o ktorých hovoril kolega, v podstate sa nikdy nič neodstíha. A pritom ide o vážne e, veci a v zákone síce existuje jasne stanovené. Ako sa ho postupovať, ale prokurata, prokuratúra nepostupuje. Napríklad, e, e, no, keď sa hovorí treba o niektorých skupinách, treba o homosexuáloch, tak e, sa povie oficiálne, vám povie vládny predstaviteľ, že to sú chorí ľudia, ale súkromí samozrejme takto nehovoria. Často, povedzme, spolupráca vlády e, je práve s tými orgánmi a inštitúciami, ktoré umožňujú e, v podstate ešte viacej ostrakizovať e, tie niektoré menšiny a podporuje sa ten nenávistný spôsob prejavov a pred voľbami je veľmi dôležité práve tento trend pozorne sledovať, pretože pre politikov často je to taký pre populizmu o snahe prihovoriť sa občanom, keď rozduchávajú takéto nenávistné vášne. Vieme na konci, že Turecko je členom NATO a predpokladá, alebo často sa tu hovorí o možných stretoch medzi Gruzincami a susednými krajinami, napríklad ako aj Tureckom, takže je to nebezpečné takéto e, veci. Je to ale súčasť politickej agendy, hlavne Patriotická aliancia a tie majú naviazané e, svoje vzťahy na niektoré médiá, čiže dokážu aj takto vplyvať verejnú mienku. Pani Džaberici, máte dve minúty, nech sa páči. Pokiaľ je o otázku ohľadne ochrany sudcov ústavného súdu, prvé opatrenie, kedy došlo teda k tom protestom pána Papuašviliho, bola jedna osoba zadržaná na 7 dní za administratívne e, porušenie zákona. A pokiaľ je o ďalší prípad, keď sa ľudia zhromaždili pred súdom, tedy nedošlo k vôbec k porušeniu zákonov ani k nevhodnému správaniu a preto nikto nebol potrestaný pretože to vlastne zákon nevyžadoval. Pán príslušný predstaviteľ bol taktiež vyzvaný, aby prišiel na prokuratúru vypovedať a vyjadril sa, že už tam nie ďalej čo objasňovať a preto prokuratúra ani nemohla konať v tejto veci a dokonca keď sa pred budovou ústavného súdu konala nejaká demonstrácia, policia bola prítomná a bola pripravená konať, ako som už ale povedal, nešlo k poru- nedošlo k porušeniu zákona. A chcem mm, povedať, že pokiaľ ide o prípad Rustavy, čo sa tu spomínalo aj zo strany panelistov, vláda nie je v tej pozícii, aby mohla do tohto nejak zasahovať, pretože je to spor medzi súkromnou osobou a ide o nejaké akcie v rámci podniku a samozrejme nechce vláda zasahovať do prípadov, ktoré rieši súd. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Prvnež dáme priestor predstaviteľom SUČV. Chcela by som poprosiť, eh, teda tiež mám dve konkrétne otázky na našich hostí. Iho zaujíma váš názor na ochranu detí a práva detí. Ako sa spomína aj v správach, aj v tohto roku, aj v tých predchádzajúcich, e, e, aj správa Výboru pre ľudské práva OSN hovorí o týchto otázkach, že treba chrániť všetky deti pred násilím a aj v príslušných charitatívnych inštitúciách treba zabezpečovať ich práva. Ako iste viete, pre nás v Európskom parlamente a predovšetkým v našom výbore deti musia byť prioritou pri všetkých opatreniach. Takže by sme chceli vedieť, aké máte hlavné pripomienky k tejto situácii. A potom, pani Kicurašvili, rada by som sa vás opýtala, aká je úloha, ktorú podľa vás by EÚ mohla zohrať pri napomáhaní tohto procesu, aby sa dosiahol určitý konsenzuálny model dohľadu nad médiami. Ako by sme mohli my využiť naše znalosti a aj skúsenosti z viacerých krajín EÚ, aby sme vám pomohli pri zadefinovaní tej novej úlohy médií. Ďakujem za otázky, pani predsedajúca. Rád by som v krátkosti e, zareagoval na vyjadrenie pani poradkynie premiéra. je to jasné, e, že vláda hovorí, že v tom prípade išlo o spor o e, súkromné osoby a nebude sa vláda do toho miešať, lebo to rieši súd. Ale e, to, u nás málo kto verí, že to je súkromná záležitosť. Ako už kolegyňa spomínala, došlo aj k urychlenému e, súdnemu konaniu alebo k skrátenému súdnemu konaniu a tí, ktorí poznajú naše zákony, tak je poviem povedať, že je nemožné, aby súdca rozhodol v takomto prípade v takom krátkom čase Takže všetko bolo viac menej dopredu naplánované, aby tie výsledky prišli čím skôr, aby sa tá televízia mohla eh, úplne odstaviť. Všetky aktíva sa zmrazili a v niekoľkých týždňov sa zmili aj vlastnícke vzťahy, takže všetky tie transakcie, čo tam prebehli, jednoznačne to nasvedčuje tomu, že eh, to bolo vopred už eh, naaranžované. A keď sa urobil prieskum verejnej mienky, tak 50% e, ľudí si myslí, že politika je v pozadí, čiže takto to vníma verejnosť. Pokiaľ ide o práva detí, už tu bolo spomenuté, že sa prijalo viacero opatrení na zlepšenie situácie. Bol prijatý aj nový kódex, ktorý sa venuje e, úprave podmienok pre mladistvých a detí, z hľadiska ich e, pozície pred zákonom. To je pozitívny krok, ale myslím, že žiadna nová vláda asi nebude sa snažiť e, meniť nejak tieto zákony, aby to e, zhoršila. A teda aj tak je pravdepodobne, že mladí a mladistvie teda aj tak pri určitom svojom konaní môžu skončiť pred trestným senátom. Máme ale aj dedictva e, ešte zo sovietských čiast, ktoré treba riešiť. Napríklad e, pokiaľ ide o uznávanie práv detí, ktoré nemajú rodičov. Musím povedať ale, že napriek určitým problémom predsa len náznaky pokroku je badať a vidíme to ale aj na inštitúciách a musím povedať, že s kým som pôsobil ako ombudsman, mali sme prístup k všetkým inštitúciám, ale predsa len bol problém pri niektorých eh, útulkoch pre deti, ktoré mala pod eh, palcom ortodoxná, teda ortodoxná církev gruzínska, ale musím tiež povedať, že pokiaľ ide o, o mladých teda o súdne, o súdy pre mladých teda, tak e, bolo tam práve dosť mnoho takých prípadov, kedy e, sa umožnilo, aby mnohí títo mladí neboli vlastne podstavení pred súd. Takže vlastne viac k tomu nemôžem povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne aj ja za otázku myslím, že EU môže urobiť mnoho pri dohľade nad tými veľmi vypuklými prípadmi, tam, kde treba sa útočí na sudcov. Môžete zahrať významnú úlohu aj pri monitorovaní e, celkového pokrytia volebnej kampane zo strany médií. U nás sme mávali teda tradíciu nezávislej redakčnej činnosti. Určite túto tradíciu Európa má, takže môže viac tlačiť na to, aby aj u nás tie verejnoprávne médiá mali ozaj nezávislý charakter. Je to dôležité predovšetkým v predvolebnom období. Je jednoznačne žiaduce, aby sme mali transparentný systém. Je tam totiž u nás cítiť vplyv e, Ruska a tam jednoznačne tá netransparentnosť začína dominovať. A Takže e, často sa e, u nás e, hovorí o tom, že sa dostávajú do médií nejaké peniaze z šedej ekonomiky, je to netransparentné a tie vplyvy v pozadí sú dosť nejasné. Z hľadiska odborného vývoja bude potrebné popracovať aj na programoch. Ide o to, aby aj naši novinári z Gruzinska sa zoznámili so spôsobom práce kolegov v e, rozvinutých európskych krajinách, aby vedeli lepšie čeliť propagande. Ďakujem. Teraz dám slovo pánovi Tomasovi Fernando z vonkajšej e, služby pre vonkajšie vzťahy. Nech sa páči, máte 5 minút. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že aj nám ste dali príležitosť sa vyjadriť. Chcem povedať len tri zásadné veci. Poprvé, k reformnému procesu a k zviditeľňovaniu. Po druhé, ako chceme monitorovať ďalšie reformy a po tretie prehľad toho, ako pomoc EÚ pomáha reformám v oblasti ľudských práv. My sme toho názoru, že, že táto vláda aj predchádzajúca vláda odviedli kus práce a reforiem, ktoré odrážajú Eh, odporúčania k liberalizácii médií z predchádzajúcich správ. Tu odviedli kus práce členské štáty, aj Európsky parlament a jednoducho naozaj sa veľa spravilo. Uznesenie EPEC eh, dohode o pridružení to tiež oceňuje a súčasne ale nezabúda na to, že zostáva stále potreba ďalších reforiem. Takže my si myslíme, že reformný proces pokračuje a že sa dosiahol pokrok a myslíme si, že akčný plán zviditeľnenia je dobrým nástrojom na pretlačanie reforiem v oblasti spravodlivosti vnútra ľudských práv vidíme, že na, okrem e, tých referenčných hodnot, ktorý je v akčnom pláne, e, Gruzinsko urobilo aj viac, najmä v oblasti reformy justície a prokuratúry. A vidíme, že pokiaľ ide o proces liberalizácie vízového styku a ďalších možností budeme sledovať vývoj v Gruzinsku podľa našej dohody o pridružení, o asociač- teda asociačnej dohody máme naplánované viaceré stretnutia s gruzinskými orgánmi, máme, rôzno, máme rôzne výbory, podvýbory, asociačnú radu a podobne. Máme aj asociačný program práce, agendu, ktorý sme odsúhlasili s Gruzinskom a je v ňom niekoľko záväzkov aj v oblasti ľudských práv. Vychádza sa pritom z odporúčaní Tomasa Hammerberga, odborníka, ktorý pracoval pre e, Európsku komisiu v oblasti ľudských práv a reformy v Gruzinsku práve riešia tieto oblasti, na ktoré poukázala správa Beka a táto správa bola aj základom pre vypracovanie ľudskoprávnej stratégie akčného plánu a je aj základom pre našu bilaterálnu podporu Gruzinska v oblasti ľudských práv. Snažíme sa o komplexný prístup a snažíme sa kombinovať e, pomoc na oblasť alebo zamerať na oblasť justície ľudských práv a súčasne podporujeme kľúčové ľudskoprávne inštitúcie, ako je napríklad verejný obhajca. Pokiaľ ide oblasť trestnej spravodlivosti, Máme tam odvetvový program na podporu za 24 milión, ktorý skončí v roku 2014. Podporoval druhú fázu reformy spravodlivosti. Teraz budeme mať ďalší program práve v tomto odvetví v hodnote 50 miliónov. Bol schválený minulého mája. Podporujeme nielen trestnú spravodlivosť, ľudské práva, ale aj súkromné správne právo a prístup k spravodlivosti. Potom máme ďalší program na 10 miliónov ľudské práva pre všetkých osobitné opatrenia pre Gruzinsko a Moldavsko. Cieľom je posilniť ochranu ľudských práv, kľúčové prvky tohto systému. Sú to, je to podpora konkrétnym prvkom celkovej stratégie Ďalej sa zameriavame na práva menšín, vrátanie práv dieťaťa, obeti domáceho násilia. Taktiež sa zameriavame v tejto podpore na demokratickú kontrolu policajných zložiek, ochranu súkromia, slobody prejavu, pracovnoprávne vzťahy, pracovné práva. A pokiaľ ide o výhľad pre Gruzinsko, tak vyzerá to zatiaľ veľmi pozitívne. Tento rok 2016 bude kľúčový rok, v oktobri totiž budú parlamentné voľby. My budeme stále hovoriť o tom, že treba mať inkluzívne vnútro domáce politické prostredie, ktoré bude priateľsky naklonené všetkým a umožní pluralitu a diverzitu. Naše vzťahy s Gruzinskom sa budú zameriavať na realizáciu asociačnej dohody, reformy a budeme aj naďalej pokračovať na zvyšovaní sily právneho štátu, nezávislosti súdnictva, posilňovaní demokratických inštitúcií, ako aj sa budeme zameriavať na ekonomickú reformu a reorganizácie. A ďalej chcem povedať, že budeme sa snažiť aj pracovať v oblasti riešenia konfliktov a nestranným spôsobom. Máme totiž v Gruzínsku aj veľkú monitorovaciu misiu, ktorá by nám mohla pomôcť práve v tejto oblasti. Ak máte nejaké ďalšie otázky, veľmi rád na ne odpoviem. Ďakujem. Muchísimas gracias por... Ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie aj za aktualizáciu z hľadiska ESVČ. Je tu aj pán Demesmaker. Vítajte, neviem, či ste chceli vystúpiť k tomuto bodu alebo urobiť nejaké krátke vystúpenie. Je na to čas? Nie? Lo que vamos a hacer, eh, vamos a proceder ya con las conclusiones, creo. Ideme na, k záverom. Nielen vzhľadom na množstvo kvalitných informácií a komentárov, ktoré priniesli predstaviteľi a rečníci z panelu predstaviteľi a vlády, samozrejme z ich hľadísk každý zdôrazňoval niečo iné, ale všetci sa zhodneme na to, že ide o kľúčový moment. Tento rok, keďže je volebný, bude skúška ohňom, testom pre gruzínsku demokraciu a pre ľudské práva v tejto krajine. Myslím si, že EÚ môže byť tou osou, aby asociačná dohoda a proces oslobodenia od vízovej povinnosti a skutočná realizácia reforiem, aby skutočne upevnili a vytvorili demokratickú kultúru rešpektu ľudských práv pre všetkých v gruzinskej spoločnosti. Poukázali ste nám na to, že sa vyvíja úsilie v Gruzínsku, uznávajú to aj európske inštitúcie a tento významný bod e, a táto kulminácia pôsobenia z médií, občianskej spoločnosti a tak ďalej, to musí priniesť zmeny. A napriek polarizácii a politickej konfrontácii a napriek niektorým snahám, aby opozícia sa nemohla prejaviť. Zdá sa, že občianská spoločnosť v Gruzínsku má jasnú proeurópsku orientáciu. To je jasné posolstvo, ktoré vyplýva aj z informácií, ktoré sme získali od vás. A preto si myslíme v našom podvýbore, že EÚ musí robiť všetko preto, aby podporila reformné úsilie Gruzínska a musíme posilniť naše bilaterálne vzťahy EU-Gruzínsko a my sa pridávame k tomu, že budeme dohliadať nad vývojom e, v Gruzínsku, ako sa budú vyvíjať reformy. Budeme to robiť veľmi pozorne aj tento rok, nie len preto, ako som už povedala, E, že sme veľmi e, pozorne sledovali aj proces revízie výročnej správy, ale aj to, že tento rok e, a voľby sú všetko veľmi dôležité body v celom procese. Ďakujem vám za vašu účasť a samozrejme som vám vždy k dispozícii, ak by ste potrebovali nejaký dokument alebo ak by ste vy chceli postúpiť nejakú doplnkovú informáciu. Ďakujem.

Pues, si les parece, vamos a... Ak súhlasiť, ideme na ďalší bod programu. Je to spra- <coughs> správa o neformálnej schôdzi podvýboru pre ľudské práva s medzivládnou komisiou ASEAN pre ľudské práva a výborom ASEAN pre ženy a deti. Stretnutie sa konalo a navrhlo sa na 22. oktobra 2015 žiaľ bruselský program asociácie neumožnil, aby sa táto schôdza konala. Potom bola pracovná večera, tam sme si vmenili názory. a chcela by som poďakovať tým europoslancom, hlavne Barbare Loch-Bieler, ktorí sa zúčastnili, pani Loch-Bieler predsedala. Okrem predstaviteľov ASEANu a ICHR 10 zastupcov, boli tam aj zástupcovia ochrancov práv žien a detí. A tento výbor S ASEANu pre ženy a deti. Bolo to stretnutie, ktorého sa zúčastnili všetci zainteresovaní. A udelím slovo pani Lochbiller, aby nám urobila krátke rezumé, ako prebehla celá schôdza udalosť a aké sú závery. Nech sa páči, máte slovo. You, Ďakujem za slovo. A ako ste popísali, pani predsedajúca, ide o veľkú skupinu hostí z krajín ASEAN. Predsedom bol doktor Šafi, aj, aj predsedom Azijskej medzinárodnej komisie, teda presnejšie medzivládnej komisie ASIM pre ľudské práva. A musím povedať, taktiež veľké ďako, ďakujem za JAS za zorganizovanie toho pracovného obeda. Stanovil sa tým aj určitý tón, akom sa to celé nieslo. Záleží mnoho na tom, ako sa pracuje aj v rámci podvýboru pre ľudské práva. My e, samozrejme explicitne hovoríme o porušovaní ľudských práv a taktiež aj o tých, ktorí zodpovedajú za tieto porušenia. Mandát e, medzivládnej komisie ASEANu pre ľudské práva um, proste nemá charakter, že môže skúmať, vyšetrovať. Skôr ide o posilňovanie, propagovanie, podporu ľudských práv. Takže aj ľudia, ktorí sú tam menovaní, sú menovaní vládou. Takže to troška obmedzené aj z toho, že by boli potom kritickí eh, oproti tým debatám, keď to porovnáme, čo máme tu ale samotný ten pracovný obed bol dobrým začiatkom na iniciáciu debaty. Tá bola otvorená, úprimná a aj členovia medzivládnej komisie ASEANu vyjadrili súhlas s zásadmi, ne, zásadami nezasahovania do záležitostí iného štátu. Taktiež sme hovorili o otázke že v tom duchu, že oni majú napríklad aj v rámci krajina ASEAN deklaráciu, vyhlásenie, aj keď existujú značné protirečenia. Štát musí garantovať ľudské práva všetkým občanom, iba v tých prípadoch, kde tie občania taktiež plnia svoje povinnosti voči spoločnosti, takže to mám pocit, u nás vnímame ináč, ináč, a nie, nie iba my, pretože keď je niekto treba z, e, kriminálnik, tak tiež ho nemožno mučiť. Tak e, keď sme začali tú debatu, tak sme práve poukázali na uznesenie parlamentu z roku 2014, kde sa hovorí o vzťahoch medzi EÚ a ASEANom. A je tam konkrétne ustanovenie, kde sa hovorí o tom, že komisia by mala zintenzívniť vzťah aj s medzivládnou komisiou a silom pre ľudské práva. A na, tom sme, na to sme poukázali. Takže to išlo o prvý mechanizmus tohto typu v Ázii a tým, že vlastne tam menovali účastníkov alebo členov komisie vlády, tak e, sa tam dostali aj predstaviteľi akademického sveta z niektorých oblastí. Povedali ste, e, že boli teda prítomní aj z ECR, GUE, aj z niektorých e, ďalších, z ďalších politických skupín. Takže hovorili sme aj o tom, ako ďaleko E, riešia otázku, alebo ako ďaleko sú v riešení otázky trestu smrti, pretože stále ešte sa uplatňuje e, trest smrti vo vzťahu k drogovým deliktom. Ďalej sa hovorilo o tom, ako sa diskutuje o deklarácii a o ľudských právach, respektíve čo pokladajú za slabé stránky, nedostatky Mal by totiž dosť dôjsť k vyváženiu z hľadiska toho, že existujú práva, môžu sa uplatňovať a potom na druhej strane, aká je skutočnosť. Takže podľa nich, mm, pokiaľ ide ľudské práva, ako by oni predpokladali úlohu ASEANu v oblasti ľudských práv. Ďalej, otázka vlastnenia pôdy a zmocňovania sa pôdy, čiže vlastnícke práva k pôde. Ako na to hľadí ASEAN, totiž neexistuje nejaká spoločná politika v tomto smere. Aspoň do posiaľ. Ďalej sme si vypočuli aj z hľadiska azijského výboru v súvislosti s ochranou práv žien a detí hovorili o regionálnom plánovaní nejakých krokov na ochranu žien pred násilím. Ďalej je tam zameranie sa aj na časné alebo na e, uzatváranie manželstiev príliš mladých detí, Ďalej, ASEAN sa venoval aj otázkam ochrany pracovníkov migrantov. To bolo veľmi zaujímavé aj z hľadiska tej diskusie, ktorá sa rozvinula. Ukázalo sa, že dochádza temer až k otrockým pracovným podmienkam pre mnohých migrantov, ktorí takto chodia za prácou, najmä z Myanmaru alebo Thajska, Indonézie. Je, tam je to vážny problém. Takže toto e, si vyžaduje ozaj razantný prístup v celom regióne, aby sa tá situácia zlepšila. Odoznelo samozrejme aj viacero rôznych názorov, ako riešiť koren tohto problému. Treba z e, Myanmare sa to týka spoločnosti Rohingya najmä. Ďalej teda e, Komisia ASEANu pre ženy sa taktiež vyjadrila s hlavným zameraním sa na spustenie národných mechanizmov, ako chrániť ženy pred násilím. Hovorí sa o regionálnom pláne pre ochranu žien pred násilím. A v tomto zmysle sa plánuje vytvoriť viacero centier, kde eh, budú mať možnosť oboznámiť sa eh, záujemcovia s tým, ako sa robí nábor a ako sa riešia niektoré ďalšie konfliktné otázky. Takže e, máme záujem na zintenzívnení spolupráce aj v oblastiach toho, ako zlepšiť e, spoluprácu pri ochrane práv migrantov a ako zabrániť násiliu voči nim. A naše nedostatky teraz v našej politike tiež poznáme a vieme, do akej miery treba chrániť migrantov a zdôraznili sme aj problémy v tom zmysle, že mnohí migranti z krajín ASEANu hm, pracujú aj v oblastiach e, Stredného východu, teda Perského zálivu predovšetkým. A tie, tieto osoby tiež treba chrániť. Možno predstaviteľ SVČ aj Xavier by ešte mohol niečo k tomu doplniť, ale myslím, že e, som spomenula tie hlavné veci. A samozrejme, chcem zdôrazniť, že vlády ASEANu by mali vytvoriť viac politických podmienok pre ochranu utečencov. E, treba chrániť utečencov aj z hľadiska ich štatútu a preto e, by malo dôjsť k ratifikácii dokumentu o právach e, utečencov. Zatiaľ žiaden členský štát EU to neurobil. Na druhej strane je tu otázka, ako riešiť nárast e, zvyšeného, teda nárast počtu prípadov prejavov nenávisti. Aj fyzickej nenávisti, fyzických útokov, ale aj slovných napadnutí. Okrem toho, sa hovorilo na tom pracovnom obede aj o univerzálnosti ľudských práv a tam sa práve hovorilo aj o tom, že teda Azite hovorili, že oni majú svoje azijské hodnoty, tak keď sme to rozvinuli ďalej, tak povedzte, čo sú to tie azijské hodnoty. Tak sme <laughs> dospeli k tomu, že ľudské práva nakoniec sú univerzálneho charakteru a preto treba sa vyhnúť eh, tomu, aby sa nesprávne interpretoval celkový charakter univerzálnosti ľudských práv. Takže existujú predsa mechanizmy, ktoré sa odvíjajú od príslušných dohovorov a zásad OSN. Z hľadiska toho, ako hľadia na budúcnosť tak plány na, roku, na roky 2016 až 2020, tak krajiny ASEANu sa zameriavajú aj na úlohu médií, ale aj spoločných, e, teda spoločenskej zodpovednosti, aj na ľudské práva. Vieme, že niektorí migranti v regióne sa nachádzajú v hroznej situácii, ale hovorilo sa mnoho aj o obchodovaní s ľuďmi, o násilí voči ženám a deťom, že toto sú témy, ktoré skutočne predstavujú E, veľkú prioritu pre e, predstaviteľov ASEANu. E, predsa majú záujem na šírenie mieru vo svete a v tomto smere predstaviteľi EU sú pripravení podporiť členov ASEANu. Samozrejme, ja som mohla hovoriť len o určitých aspektov práce, ktoré vykonávame tu, v danej agende. Takže záleží od toho, čo bude parlament žiadať od Európskej únie, kde by sme sa mali zapájať aj v rámci OSN, napríklad migrácia. A potom v parlamente taktiež e, sa vypracuje ďalšia správa o migrácii, ale aj o obchodovaní a o bojovaní proti obchodovaniu e, s ľuďmi. A veľmi dobre sme si samozrejme rozumeli aj s príslušnými predstaviteľmi komisie ASEANu. Kritika odoznela aj v tom zmysle, vo viacerých krajinách eh, o ASEANu sa zužuje priestor pre občianskú spoločnosť. Aj z hľadiska slobody vyjadrovania a slobody shromažďovania, To co sú dôležité slobody a tie sa viac menej obmedzujú vo viacerých krajinách. A kraj, kraj, teda komunita krajín ASEANu mala ten názor, že tá kritika je príliš tvrdá. Ale existuje tu situácia hrozieb a exklúzie, tak potom ťažko používať nejaký diplomatický jazyk, keď to potom vyzerá, že druhá strana ako by vôbec nepočúvala, čo hovoríte. Ďalej sme si vypočuli z ich stran, že temer polovica e, zloženia, teda tých ľudí, ktorí tam pôsobia v týchto výboroch, sa mení. Neviem presne, či menovali už alebo či to zloženie novej alebo súčasnej medzivládnej komisie ASEANu pre ľudské práva, či to už je dohotovené, hotové, ale odporúčala by som, že by bolo dobré uvítať ich nejakým listom a či by mali záujem teda pokračovať v našej debate. A taktiež by som navrhla, aby sme boli ústretoví voči parla- parlamentu, voči ASEANu aj v parlamente. Že by sme eh, navštívili predstaviteľov ASEANu v Džakarte a že by sa eh, navštívila táto komisia alebo sekretariát a to je ďalšie odporúčanie, ak eh, sekretariat DROA pošle do Kambodže v marci svoju delegáciu, tak by sme do programu mohli ústretovo zakomponovať aj nejakého kambočského člena alebo členov e, z tejto komisie pre ľudské práva a migrácie, aby sme videli, ako ďaleko sa dostali. Pre takéto e, stretnutia samozrejme je ešte teraz príliš skoro hovoriť o tom, čo máme spoločného. Isté, keď sa pozrieme na vec z uhla OSN, máme mnoho spoločného a môžem aj o mm, nich povedať, že na regionálnej úrovni e, teda parlament funguje a súvisí to aj s tým, ako, aký prístup oni majú potom k nášmu AFETu a k výberu, výboru LIBE a k ďalším výborom. Takže toľko z mojej správy, ale nech sa páči, ak máte niečo ešte v záujme droa tam doplniť, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Takže dávam teraz slovo záujemcom. Všetko jasné? Ďakujem veľmi pekne za túto dôležitú informáciu. Chcem podporiť návrh, aby sa zohľadnili takéto vzťahy, pretože máme mnoho aktivít v súvislosti s ľudskými právami, aby sme mohli informovať aj o následnom vývoji. Potom by som chcela dať slovo uh, službe pre vonkajšie vzťahy, pre vonkajšiu činnosť. A je to pán Businy, ktorý za SVČ bude mať slovo. Ďakujem. Ďakujem pani Lochbiller za, za súhrn toho, o čom sa hovorilo na formálnom obede aj rokovaniach. Ešte len dve poznámky a zda. V prvom rade my sme si my pomysleli v našej službe, že by bolo dobre mať takéto návštevy v, aj Bruseli. Predchádzajúca bola už v roku 2011, pred 4 rokmi a mysleli sme si, že potom, ako nadobudol účinnosť plán na posilnenie vzťahov medzi EÚ a ASEANom a ľudské práve sú, sú dôležitou súčasťou tohto spoločného plánu. Musíme ísť vpred a mali by sme dosiahnuť pozitívnu dynamiku vo vzťahu s ASEANom Chceme taktiež dosiahnuť vybudovanie dôvery medzi nami a ako pani Lochbiller povedala, ide tu stále len o medzivládnu inštitúciu, a ICHR je takouto inštitúciou, a tá nemôže byť taká hrdinská, ako by sme niekedy chceli, a je pre nás veľmi dôležité, aby mali dialog, aby si vymieniali názory, aby tento dialog prebiehal. To je ten hlavný pozitívny výsledok tejto týždenej návštevy. A je dôležité, že po prvom e, ľudskoprávnom dialogu 19. oktobra z AICHR vôbec vznikla taká snaha, aby toto bolo pravidelnou súčasťou vzťahov medzi EÚ a ASEANom, takže určite zorganizujeme ešte jedno takéto stretnutie. Ešte sme sa nerozhodli, kde to bude, či to a, čomu sa presne tom budeme venovať, ale určite bude ešte takéto následné stretnutie. Potom, aký bol ďalší program? Ako som povedal, trvala to, tá navšteva trvala týždeň, bola to dlhá navšteva. Veľká delegácia, ktorá prišla z oblasti ASEANu, bolo to zastúpenie desiatich krajín ASEANu, takmer 30 ľudí, ktorí pricestovali z celého regiónu. My sme podporili takmer všetkých z nich. Takže bola to sponzorovaná návšteva EÚ, alebo EÚ sponzorovalo toto cestovanie Mali sme také zariadenie, máme taký nástroj, ktorý umožňuje podporovať takéto činnosti. A popri ľudskoprávnom dialogu, ktorý sme mali v prvý deň, kde, ktorému predsedal pán Stavros Lambridini, mali sme potom celodenný seminár o tom, ako EÚ spolupracuje s mimovládnymi organizáciami to považovali za veľmi zaujímavé, lebo zatiaľ nemajú veľmi dobré skúsenosti alebo veľa skúseností či dobré vzťahy s vlastnými mimovládkami. Potom sme boli na návštevách v teréne. Zavšívli sme zariadenia, ktoré, sa, ktoré majú vzťah s ľudskými právami tu v Belgicku, Bobišan, bola to skupina domov, kde sú pristahovalci a utečenci, potom sme navštívili iné zariadenia alebo iné návštevy mimovládok, neziskoviek, ktoré pracujú napríklad s postihnutými ľuďmi. A potom bolo pre nich veľmi zaujímavé zúčastniť sa v piatok seminára, ktorý organizovala belgická vláda, kde e, e, sa dozvedeli o tom, ako funguje Belgicko v rámci viacstranných mechanizmov, či už EÚ alebo Rady Európy, ako realizujeme rozhodnutia prijaté na e, nadnárodnej úrovni Štrasburgu, povedzme a tak. Chcem sa poďakovať ešte raz parlamentu výboru DROA za ich aktívny príspevok k tejto návšteve. Boli sme veľmi spokojní. Samozrejme, ešte pred nami dlhá cesta. Nemôžeme porovnať ASEAN s EÚ nemôžeme porovnať aj CHR s e, ľudskoprávnym mechanizmom, ktorý máme my. Ale predsa si myslíme, že to bola stimulujúca návšteva, ktorá si zaslúži pokračovanie a úplne súhlasím s návrhmi na následné kroky, ktoré predniesla pani Lochbieler, napríklad keď parlament cestuje do Kambodže na jar, alebo ak sa organizuje navštíva do Jakarty, určite by bolo dobre, má tam vždy zahrnutý, zahrnutú aj ľudskoprávnu kapitolu a e, ICHR, aby členovia ICHR mohli sa ďalej zúčastňovať diskusie o ľudskoprávnych aspektoch. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za váš príspevok. Tak by sme prešli k ďalšiemu bodu programu a to je výmena názorov z SVČ o prioritách EÚ na nadchádzajúcom 31. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. My sme minulý týždeň prijali 21. januára uznesenie o 31. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva, ktoré bude od 29. februára 23. marca v Ženeve členské štáty EÚ ešte nedefinovali svoje priority pre toto 31. zasadnutie, ale prvé orientačné stretnutie už bolo 11, pardon, 18. januára. A ja dúfam, že pani Kiara Obrien, to ste vy, áno, nech sa páči, nevidia, že ste už tu. Takže som rada, že ste tu pro mojej strane. Ďakujem. A Dúfam, že pani Kiara O'Brien nám povie viacej o tomto stretnutí a jeho obsahu a po, e, posledné stanovisko EÚ sa dozvieme vo februári. Delegácia nášho podvieberu navštívi, pod, e, navštívi Ženevu. Máme tam viacej členov, ktorí vyjadrili svoj záujem o účasť. Momentálne sa zloženie delegácie vyjednáva, ale bude to pravdepodobne veľmi bohatá reprezentatívna skupina všetkých politických skupín. Keď budeme vedieť, kto je v delegácii, budeme mať ďalšie stretnutia a môžeme začať prípravu na rokovania. Dala by som teraz slovo pani O'Brien, aby nás informovala o príprave EÚ a o jeho prioritách na toto 31. rokovanie Rady OSN pre ľudské práva. Chcem povedať, že minulý týždeň sme mali v parlamente veľmi intenzívne stretnutia v súvislosti s uznesením a vyjednávaním, rokovaním a o vôle prispieť a Videli sme veľmi kusnáho koncenzus a komplexný prístup. Veľmi sa mi páčili závery pani Mogherini k tomuto uzneseniu, na záver debaty k tomuto uzneseniu. Bolo to veľmi inšpirujúce a ak môžem, tak by som chcela prečítať niekoľko slov z týchto záverov, pretože veľmi dobre odrážajú ducha stanoviska EP a to, ako je toto stanovisko aj v súlade s eh, postojom komisie. Tak možno to neprečítam teraz, ale neskôr. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za vaše milé prijatie. Vždy som veľmi rada, keď tu môžem byť Ďakujem za vaše ocenenie to, čo povedala vysoká predstaviteľka, ktorá sa veľmi aktívne zapájala do pléna, plenárky minulý týždeň. Myslím si, že tieto stanoviska, ktoré tam zazneli, sa navzájom posilňujú a ukazujú aj zdieľanie názorov. Vy ste sa rozhodli prijať svoje priority ešte pred radou. To je veľmi dôležitý, zaujímavý signál, pokiaľ ide o spoluprácu medzi oboma subjektmi. Ďakujeme aj za to. Pokiaľ ide o samotné uznesenie, tak viem, že minulý týždeň sa to úspešne prijalo. Oboznámila som sa s tým. Sú, v nej dôležité, sú ňom dôležité body, ktoré sa týkajú prístupu parlamentu a výboru k rôznym problematikám a geografickým zónam. Kohome sme tento týždeň cez sekretariat rozdali toto, e, tento materiál našim členom. Ako vysoká predstaviteľka v Štrasburgu minulý týždeň povedala, vítame, tešíme sa vstupmi, ktoré nám poskytuje parlament pre dosiahnutie našich spoločných cieľov. Keď som tu bola naposledy, som hovorila, že pracujeme vo veľmi zaujímavom, e, náročnom prostredí keď sa snažíme určiť naše strategické priority ako EÚ, budeme sa snažiť aj spolupracovať s mnohými strategickými partnermi, aby sme sa vyhli určitým problémom e, z minulosti rokovania minulý týždeň, a to aj v uznesení, poukázali na to, že v uznesení sa hovorilo aj o kvalite členstva v Rade pre ľudské práva. Myslím si, že teraz máme dôležitú možnosť, príležitosť zamerať sa nad našim zamysliť sa nad našim smerovaním a zaoberať sa aj otázkou kvality našeho členstva. EÚ nemá pri voľbách e, e, nejaké veľké slovo. Sú to tajné voľby, ale napriek tomu sa snažíme zistiť, aké príležitosti máme na ďalší rozvoj Jedna z možností je sledovať napríklad plnenie záväzkov členov Rady pre ľudské práva. Uznesení sa poukazuje na túto problematiku, ktorú veľmi radi sledujeme v našich bilaterálnych vzťahoch, ako aj pri rokovaniach o, viac, o multilaterálnych fórach vždy poukazujeme, že je dôležité prepojiť multilaterálne dohovory, aktivity s tými bilaterálnymi, povedzme. Pokiaľ ide o naše priority na rok 2016, tam za parlamentom zaostávame, ešte ich nemáme zadefinované. E, Takže by som spomenula len to, že budeme mať závery rady k prioritám prijaté 15. februára na zasadnutí rady. Strategický prístup nám poskytuje silný rámec aj základu, základná činnosť vo fórach. Je to aj veľmi silný vyjednávací rámec pre EÚ a členské štáty je dostatočne pružný na to, aby sme mohli spolupracovať s partnermi a reagovať na to, čo sa vynorí v reálnom čase. Aké máme plány, aké rokovania, zasadnutia. Budeme mať tematické a geografické priority. E, máme uznesenie EU o e, slobode náboženského presvedčenia ako viete, je to vec, ktorá nás zaujíma. Pracovali sme na tom aj s partnermi v obs aby sme zmaximalizovali jej dopad. Je to veľmi náročný materiál z pohľadu rady a my sme za to, aby skončila náboženská netolerancia samozrejme. Z tohto pohľadu ide o dôležitý materiál. Potom pracujeme na uznesení, na rezolúcii pre, o právach dieťaťa tu skúmame možnosť zvýšiť strategickú viditeľnosť e, miesta práv dieťaťa v činnosti OSN tento rok. Takže diskusia o právach dieťaťa má dosť priestoru na diskusiu. Budeme sa snažiť, aby to bolo účinnejšie sformulované, naliehavejšie. Napríklad mohli by sme mať osobitný deň práv dieťaťa, a ktorý by umožnil koncentráciu činnosti všetkých zainteresovaných, ale stále čakáme na to, čo nám povedia partnery. Možno, že je to nápad, ktorý sa dá ďalej zlepšovať. Z geografického pohľadu budeme na tomto rokovaní mať aj uznesenie o Mianmare, Barme. Ako sa už povedalo minule na DPOK, bude to silné uznesenie s našim partnerom Japonsko a budeme sa zaoberať otázkou zodpovednosti a rozšírenia mandátu osobitného spravodajcu. Nemusím ani povedať, že to utlačanie a strašné zaobchádzanie DPOK je otrasné a my sa snažíme dosiahnuť e, určitý pokrok ako EÚ. Pracujeme aj na pozitívnejšom vývoji. Určite to treba privítať, oceniť v Mianmare, Barme boli, minu, boli minulý rok voľby, ktoré sú historickým zlomom a naša rezolúcia tento rok bude vychádzať z úzkej spolupráce s kolegami z Barmy. Máme sme ešte stále samozrejme určité obavy z nepokojenie, pokiaľ ide o zaobchádzanie s etnickými a náboženskými e, menšinami. My dúfame, že sa situácia zlepší. Bol by to veľký signál dôveryhodnosti vyslaný do medzinárodného spoločenstva, ktoré takto čaká na takéto signály od novej vlády, aby sme sa mohli odraziť od minulého vývoja. Pokiaľ ide o Sýriu, je to stále veľká humanitná kríza, najväčšia pri tom sme dnes, my budeme pracovať s partnermi na tom, aby sme správne nazývali veci, aby sme riešili otázku bezstretnosti a podobne. V tomto kontexte sa zameriame na rozšírenie mandátu vyšetrovacej komisie. Je to jediný nástroj OSN v súvislosti so zbieraním údajom pre budúce súdne procesy. Myslíte, že sme všetci videli obrázky zo Syrie a treba naozaj sformulovať rezolúciu, ktorá bude dostatočne dôrazná. Podobne zameriame sa aj na Burundi. Ako viete, z uznesenia zo septembra sme to už mali na programe rady a naďalej sa budeme touto problematikou zaoberať. Potom si zoberme júnové rokovanie. Tam sa budeme zameriavať na práva žien predovšetkým, a ako som už hovorila aj pri predchádzajúcich príležitostiach, pán vyslanec má Moronaki a ja sa zameriavame na nové strategické príležitosti v tomto roku, aby sme dokázali na multilaterálnych fórach posilniť úlohu EÚ napríklad e, boj proti násiliu e, páchanému na ženách je jednou z priorít. Ďalej e, vo vašom uznesení sa hovorilo o niektorých týchto aspektoch a pokiaľ je o reakcie na tieto témy v súvislosti s ľudskými právami, môžem povedať, že aj viaceré členské štáty majú už pripravené materiály čiže akčné plány, tak si to vyžadujú aj materiály OSN. A myslím, že sa musíme aktivizovať v týchto otázkach aj na medzinárodnej úrovni. Chcem hovoriť aj o migrácii. Práve s vysokou predstaviteľkou sme hovorili na túto tému aj minulý týždeň a on je veľkým zastancom ľudských práv a preto e, sa táto téma aj z hľadiska základných práv v rámci EÚ e, je veľmi veľkou prioritou a musíme ju zachovať na tej úrovni aj smerom von. Takže je tu mnoho iných ďalších priorit, ktoré som ešte nespomenula, ale chcem samozrejme nechať určitý priestor aj pre vaše otázky. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne pani O'Brien a teraz dávam priestor poslankyňam a poslancom. Barbara, nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem. A zda len e, by sme sa mohli venovať aj našej rezolúcii, ale povedali ste, že ste mali veľmi intenzívne a dlhé rokovania ohľadne našho uznesenia. Myslím, že je dobré, že teraz tenta, to uznesenie tu je. Možno by sme také niečo mali aj na budúci rok robiť, ale dôležité je, ako sa pracuje na takomto uznesení pretože pán čip ukázal veľmi dobré vedenie schôdze a myslím, že 5 hodín to, to bolo veľmi intenzívne, ale samozrejme ťažko za 5 hodín vypracovať kompletné uznesenie, to si vyžaduje viac času, ale preto bude dobré pracovať na to aj na budúci rok. A je dôležité, aby aj kompetentní pracovníci pripravili podklady. A môže byť tu eh, čosi ako medzistupeň, eh, medzi, čiže aj medzi poslancami z jednotlivých politických zoskupení. Lebo ináč eh, sa ťažko môžeme k niečomu úspešnému dopracovať. Ale je tu ale jeden odstaveť, kde sme nesúhlasili. To, čiže nemali sme celkom dobre, nedobre vypadlo, dopadlo hlasovanie. V podstate išlo o to, že temer polovica nehlasovala za toto uznesenie, bolo by dobré získať väčšiu mieru podpory. Teraz k obsahu samotnému. Pani O'Brien, ďakujem vám, že ste spomínali, čo sú priority EU, aj keď nie ste si celkom asi istá, ako ďaleko sa dospie k konečnému rozhodnutiu v rámci e, Rady, to je zahraničné veci. No, Viete, že Saudská Arábia a jej postoja situácia v regióne, to tiež sa týka našej rezolúcie. Myslím, že ste hovorili asi aj o tomto v súvislosti s SVČ a s postojom diplomatov. No, k Saudskej Arábii áno, e, kritizovali sme práve ako členovia Eh, Rady pre ľudské práva, že tam v Sádskej Arábii ľudské práva sú na hroznej úrovni. A dôležité, že keď máme... Ale netreba upadať do seba uspokojenia z hľadiska uplatňovania ľudských práv. Ale keď členské štáty zahlasujú za to, aby za kandidáta eh, ktorý je z krajiny, e, ktorá má veľmi zlé meno z hľadiska ľudských práv, tak možno by to mohol byť signál, že by sa malo hlasovať aj za iných kandidátov. Ďalej, veci, ktoré sú v našej rezolúcii, aby ste ich nespomenuli, je mi jasné aj z minulosti, že medzi členskými štátmi prebehla rozprava a zda by ste vo vzťahu k tej rezolúcii mohli tiež naznačiť, ako čo najlepšie bojovať proti, bojo, proti terorizmu. Existuje nejaká e, rezolúcia, zrejme sa pripravuje. Potom sú tu bezpilotné prostriedky a tzv. autonómne typy zbraní. Ako k tomuto pristupujete? A ďakujem vám aj za to, že ste Povedal, že budete sledovať situáciu s mimovládnymi otázkami, teda organizáciami a s občianskou spoločnosťou, že zožeme, vy budete na to dohľadať. Viem totiž, že je tam určitá hrozba voči ním a existuje aj osobitný spravodajca, pre ktorú krajinu to je. Myslím, že sa to týka Etiópie, alebo Eritrej. Eritrea je to, hovorí pani rečnička. No, Takže keď tu bola na našom výbore, dokonca ešte aj v Želebe, vo foaje hotela, e, sa aj vyhrážali, že zle dopadne, keď bude ešte ďalej takto otvorene hovoriť o situácii. Takže je to aj e, proste úlohou vysokého, alebo úradu vysokého komisára e, chrániť také. Aj kritizujú, e, povedzme, aj svoje vlády v Ženeve. Niečo s tým treba robiť. Ďakujem. Pani Post, nech sa páči. Nech sa páči pani Most. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Budem hovoriť po švedsky. Ďakujem ESVČ, že nám prednieslo svoje priority a myslím, že aj pani Mogheriniová minulý týždeň v Štrasburgu sa veľmi jasne vyjadrila v tejto veci. Ale je tu možno nejaký jeden či dva body, ktoré mi unikli a mám isté obavy, vôbec to neskrývam. Dochádza čím ďalej tým viacej k porušovaniu ľudských práv Aj ľudskoprávni aktivisti sú ohrozovaní a ja s Barbarou súhlasím, je jasné. Naše uznesenie je trochu osleb- oslabené, pretože nemalo veľkú podporu v hlasovaní, ale to je len odzrkadlenie tej krízy, v ktorej sa teraz Európa nachádza. E, ľudské práva zdá sa, že nie sú už prioritou alebo nie sú tak prioritné, ako by mali byť. Bolo by potrebné, aby naša zahraničná politika zblízka sledovala rešpektovanie ľudských práv a povedala to aj pani Mogheriniová, ale napriek tomu a týmto vyhláseniam konštatujeme, že je ešte veľa krajín, kde sa ľudské práva nerešpektujú tak, ako by si to želali európsky občania. Tiež je pravda, že zlé výsledky hlasovania e, spôsobil ten slávny odsek či paragraf, o ktorom sme tu hovorili, ale aj tak by EU mala naďalej zohrávať významnú úlohu na medzinárodnej scéne a mali by sme sa naďalej snažiť o presadzovanie e, ľudských práv na medzinárodnej úrovni. Ďakujem. Pán Demesmaker, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, ja budem hovoriť po holandsky. Chcem pani O'Brien poďakovať za prezentáciu priorit, za uh, ich rozčlenenie po témach aj geografických oblastiach, keď si pozriem tematické priority a priority môjho slovenského štátu Belgická, tak ktorý je nie stálym členom Rady pre občianske, pre občianske práva od roku 2016 do 2018. Aj my sme za to, aby sa zrušil trest smrti za práva žien a detí, za potlačanie beztrestnosti, za slobodu vyjadre, práva na vyjadrovanie sa. A to sú tie priority, ktoré máme aj my v EÚ a ukazuje to aj tú smutnú realitu, v ktorej sme sa nachádzali v roku 2015 práve v tejto oblasti porušovania ľudských práv. Zoberme si len to veľké aké e, tempo, ako sa ďalej vykonávajú tresty smrti, koľko novinárov zahynulo minulý rok, dvakrát toľko ako rok predtým, keď si zoberieme náboženské a etnické menšiny, ktoré v minulý rok boli znovu obeťami v mnohých krajinách, tak ten zoznam je veľmi dlhý. Ukazuje sa, že rok 2016 z tohto pohľadu nevešti nič dobré. Samozrejme by sme tieto tento zoznam priorit mohli urobiť ešte dlhší. A ja sa prikláňam aj k tomu, čo podá Barbara na adresu Sádskej Arábie. Myslím si, že Rada pre ľudské práva e, sa nevenuje dostatočne hlboko e, politikám niektorých členských štátov. Niekedy sa mi zdá dvojaký meter, pokritectvo Predsa porušovanie ľudských práv na Blízkom východe, najmä v takých netolerantných štátoch ako Sádzka Arábia, e, sa zdá, že unikajú radarom sledovania e, problémov a že potom takýto štát sa môže stať aj členom Rady pre ľudské práva. To sa mi zdá také paradoxné. Teraz Irán. Irán, pani Mogheriniová veľkou spokojnosťou konštatovala, že e, sankcie uvalené na Irán v dôsledku realizácie jadrového programu Iránu sa zrušili a otázka je, že či si svedče myslí, že zvyšovanie e, ekonomického blahobytu bude zárukou zlepšenia aj v oblasti ľudských práv. Ja mám veľmi skeptický postoj k tomuto. Irán je krajina, ktorá realizuje islamskú politiku a je ilúziou si mysleť, že teraz sa zrazu zlepšia e, ľudské práva. Za Rohanyho je situácia stále znepokojivá a ľudské práva sa stále nachádzajú na špirále smerom dolu akože po špirále smerom dolu, tak si myslím, že by to malo byť jedno z geografických priorít. Potom je otázka, e, tu otázka ľudských práv v Rusku. Aj to by sa možno malo zaradiť podľa mňa do programu vzhľadom na vývoj. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Maker. Prišiel aj pán Howitt na schôdzu a tešíme sa, že je medzi nami. Chceli by ste vystúpiť teraz? Adelante. Sa páči. Uh, ospravedlňujem sa, že som prišiel takto neskoro, že som si nemohol celú diskusiu vypočuť a prispieť k nej. ospravedlňujem sa, mal som iné dôležité stretnutie, ale chcem pokračovať v tom, čo som povedal v plene minulý týždeň je to tá e, otázka zviazania podnikateľských aktivít a ľudských práv. Minulý týždeň sme sa v plene k tomu vyjadrili a hovorili sme o tom aj v pracovnej skupine a o tom, čo je dôležité. Európska únia správne či už nesprávne sa rozhodla, že nebude v takejto pracovnej skupine a nezúčastní sa takéto práce. Parlament sa ale takéto stanovisko nikdy nemal a parlament vždy poved, hovoril, že by sme mali byť konstruktívne zapojení do takejto práce a to je návrh pracovnej skupiny. Minulý týždeň som povedal, že nesúhlasím so všetkými návrhmi, ktoré sa týkajú pracovnej skupiny, ale hovoril som aj s holandskými kolegami, ktorí povedali, že sa ešte neprijalo žiadne rozhodnutie k účasti tento rok. Hovoril som s pánom Lambridinisom, ktorý je tiež oboznámený, vypočul si nás – Hovoril som aj so zástupcom na našej delegatúre v Ženeve, Ramon, ktorý je tiež aktívne zapojený do tejto práce. A myslím si, že by sme sa mali snažiť využiť vplyv, ktorý máme na ďalšom zasadnutí, aby sme veci pohli vpred. A mali by sme sa vrátiť do tej pracovnej skupiny. V marci budeme mať výstup skupiny, ktorý je kritický voči stanovisku EÚ. Ja myslím, že sa treba zaoberať touto kritikou a riešiť problém uh, s triezvým pohľadom. Inak je to veľmi deštruktívny postoj. A ja dúfam, že využijeme šancu a povieme, že máme tu určité zásadné veci, na ktorých nám záleží a ľudské práva e, tu majú byť. Samozrejme to znamená aj, že potrebujeme mať naše zásady pre ľudské práva a podnikanie zohľadnené, ale myslím si, že Európska skupina by mala byť v tejto pracovnej skupine a myslím si, že takto sa nám podarí dosiahnuť konštruktívny dialog. Minulý týždeň sme to riešili v parlamente a chcel som to ešte aj dnes tu zopakovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Hovit. Som si istá, že pani O'Brien chápe ako nás táto téma zaujíma a um, uvedomuje si ona tiež význam toho aj postoja národných parlamentov, aby aj tieto e, štáty presadili svoje stanovisko. Pre nás EP je rozhodujúce, aby tento dokument, ktorý má oživiť rozpravu a aby vysoká predstaviteľka mala aj stanovisko Európskeho parlamentu pri zastupovaní názorov EÚ, aby tento dokument na niečo slúžil a to nie len preto, aby sme vyjadrili svoje stanovisko, ale aby sme sa zúčastnili aj tej predbežnej fázy, aby sme išli k podstate, nechceme tu duplikovať nejaké veci, nechceme opakovať niečo, čo už bolo povedané, ale chceme ísť eh, k podstate toho, čo tu chceme vyriešiť. Len som chcela položiť jednu otázku pani Obrajen. Súvisí to s tým, čo povedala pani Loch Biller. Koherentnosť medzi požiadavkami na členské štáty, aby boli členmi tejto rady. Teda potrebujú mať eh, E, také čisté kurikulum, aby mohol byť zvolený nový kandidát. A potom analýza takých kandidátov, ktorí takéto precedensy má a k tomu nedošlo v prípade Saudskej Arábie. V našom uznesení sme boli veľmi jasní a veľmi rozhodne sme definovali naše stanovisko a čo potom prípady Venezueli. Hovoríme o dvoch veľmi rozličných krajinách, ale čo by mali mať spoločné je, že by nemali byť tieto krajiny vybraté a ak ostatné krajiny majú e, jasne zadefinované kritéria, prečo sa ne hlasujú. A keď už teda za ne hlasujú, tak nech nám to aj otvorene vysvetlia, aké sú ich dôvody. ale nezávisle od tej zodpovednosti, ktoré majú tie krajiny, ktoré vyberajú nových eh, kandidátov a členov. Rada by som zvoraznila ja ešte jednu vec a síce v tomto uznesení, hoci počtom hlasov vyzerá ako keby nemalo veľkú podporu, ale napriek tomu toto uznesenie vyvolalo veľký konsenzus – otázka hlasovania či nehlasovania bola skôr otázkou okolností. Ale politické skupiny vyjadrili veľkú podporu tomuto uzneseniu. Ja by som rada zdôraznila niečo, čo povedala pani Mogheriniová na konci rozpravy minulý týždeň. A malo by nám to slúžiť na to, aby sme si pripomenuli, o čom vlastne hovoríme. Nielen, že máme určité hodnoty, ale aj záujmy, pretože podporovanie ochrany ľudských práv vo svete má úzkú súvislosť so stabilitou a mierom vo svete, pretože potrebujeme stabilné prostredie, kde sa budú, bude rešpektovať aj ľudské práva. Hovorí sa veľa o hodnotách, o ideológii, o princípoch, o demokracii vo všeobecnosti a ľudské práva s týmto všetkým súvisia, ale nesmieme zabúdať hlavne na to, že je to záujem a zároveň zodpovednosť EÚ. Je záujmom EÚ mať priame záruky stability a bezpečnosti a to, čo je tiež zároveň našou zodpovednosťou, že sme povinovatí to urobiť. A keď hovoríme o ľudských právach, tak hovorím o tých troch pilieroch, ktoré ich podporujú a aby sme dosiahli, aby boli tieto piliere v rovnováhe a aby sme boli e, čím viac účinnejší. A moja otázka je, myslíte si, že tá úroveň účinnosti a rovnováhy troch pilierov je dosiahnutá prostredníctvom toho uznesenia, ktoré sme my pripravili? Ďakujem. Hey, thank you so much, Chair. Ďakujem, pani predsedajúca, a ďakujem aj poslankyňam a poslancom za otázky. Pokúsim sa zodpovedať ich, ale ak niečo vynechám, tak mi to pripomente, prosím. Takže začnem odzadu, teda. Čiže samozrejme ťažké je hodnotiť niečo, aby to bolo čierno-biele, ale Samozrejme, ide to o vzájomnú súvislosť našej práce a nakoniec ide aj o to, že áno, vysoká predstaviteľka bola v Štrasburgu minulý týždeň a tým, že vycestovala počas e, svojho pôsobenia aj do New Yorku a že sa angažuje v jej otázkach OSN, je to preukázaním záujmu a postoja OSN, a pardon, Európskej únie aj keď povedzme máme tu viacero hlasov, ktorými za EU hovoríme, myslím, že celkovo to je súzvuk a e, je na prospekt celkového vyjadrenia postoja EU. No, pokiaľ je o vašu otázku a otázku pani Lobiler v súvislosti s členstvom a či nakoniec e, e, ako to dopadne z hľadiska kvality pôsobenia v rámci ľudských práv a úradu, teda Rady OSN pre ľudské práva. No dúfam, že pôsobíme pozitívne. Myslím, že všetci, aj, aj individuálne, aj členské štáty, aj EU, sa snažíme o to, aby sme v rámci jednotlivých zasadnutí pôsobiť na krajiny, ktoré majú také zmyšľanie, ako máme my. A práve, že je tu tá možnosť, že už sme vlastne v tejto rade Máme tým pádom možnosť ovplyvňovať krajiny, aby teda plnili tie svoje záväzky v oblasti ľudských práv. Pokiaľ ide o to, že by sme hľadali nejaké dôvody, prečo niektoré e, štáty OSN hlasujú za niektoré štáty v rámci OSN, ťažko sa k tomu vyjadruje, že spôsob hlasovania, <laughs> je to tajné hlasovanie, ale Eh, mohli by sme a zda mm, sa snažiť eh, o, o to, aby sa dosiahla vyššia transparentnosť, že by sme mohli sa nejak vyjadrovať, aby sa to uberalo tým smerom, aby sa prijali možno nejaké opatrenia, ktoré by, alebo platformu, kde by sa tá zodpovednosť mohla taktiež merať. Pokiaľ ide o ďalšie otázky, Saudská Arábia naozaj Európska únia má podľa bodu 4 tiež príležitosť pôsobiť a bolo to spomínané aj na príslušnom výbore riešiť aj otázky, ktoré súvisia s konkrétnymi krajinami, teda aj Saudskou Arábiou. Okrem toho, v roku 2016 chceme taktiež iniciovať e, celoregionálne uznesenie, ktoré sa týka trestu smrti a vychádzame z toho, čo sme nedávno zaznamenali v Saudskej Arábii a týka sa to viacej krajín, kde ešte stále sa uplatňuje trest smrti a v tomto roku a v rezolúcii z tohto roku to taktiež zvorazníme. Pokiaľ ide o boj proti terorizmu, myslím, že prioritou na tento rok je viacero platformiem, v rámci OSM. Máme predovšetkým priestor v paneli na vysokej úrovni a budeme sa snažiť dosiahnuť konsenzus taktiež v, v súvislosti s ľudskými právami, ale aj v boji proti terorizmu. Myslím, že to bude asi ten najlepší prístup z hľadiska postoja EU, že budeme zdôrazňovať predovšetkým ľudské práva. Pokiaľ ide o tie bezpilotné prostriedky, samozrejme, že nemáme celkom spoločné stanovisko e, všetci na túto otázku, ale keď sa zamestnávame na e, ľudskoprávne aspekty a medzinárodné právo v tomto e, smere, tak sa pokúšame o určitú integráciu postorov. Keď hovoríme o drónoch, teda bezpilotných prostriedkoch, tak tam sme sa už tiež vyjadrili, ale vieme, že je to hrozné, čo ste povedali v súvislosti s tým národnou spravodkajkyňou pre Eritreu a myslím, že vo februári na Kohome eh, si rade, rade vypočujeme teda jeho eh, konkrétny príbeh a ešte aj to teda, čo nám povie ten predstaviteľ z Eritreji. Pokiaľ ide o pána Demetnikera a holandské predsedníctvo, som veľmi rada, že Holandsko je opäť aj prítomné v Rade pre ľudské práva a pokiaľ ide o Irán a zrušenie sankcií, a či to povedie k ekonomickej prosperite, a nie som expert na Irán, ale toto bude asi práve ten globálny politický prístup k Iránu, že proste vytvorať určité stimuly. A môžeme samozrejme zdôrazňovať ľudskoprávne priority, ale máme určité obavy predovšetkým v slosti s trestom smrti, že vlastne toto je prax, ktorá sa uplatňuje v regióne a pokrok je minimálny zatiaľ. Vieme, že, sa tam, že tam dochádza aj k zadržaniu právnikov a ďalších osôb, ale snažíme sa aj cestou tých ekonomických stimulov a zda dosiahnuť aj paralelný rozvoj vo vzťahoch a v riešení ľudskoprávnych otázok. Pokiaľ ide o zameranie rady na Rusko, No v tomto smere samozrejme poukazujeme na ľudskoprávne otázky v Rusku pri každej možnej príležitosti. A poukazujeme na vzťahy kvôti, voči LGBT komunite aj voči niektorým ďalším menšinám, ale aj v bilaterálnych kontaktoch s Ruskom poukazujeme na tieto otázky pri rôznych fórach, či už na medzinárodných alebo bilaterálnych fórach. Ďakujem aj pánovi Hartovi za jeho otázku ohľadne ľudských práv. To je tiež otázka, ktorá je pre mňa veľmi zaujímavá a beriem vaše názory, pokiaľ je o tú pracovnú skupinu medzivládnu, ale samozrejme je tu aj širší kontext, v rámci ktorého môžeme pracovať na tejto téme. Ako som už povedala, EÚ je asi najlepším regionálnym aktérom, pokiaľ je túto širokú otá- sféru otázok, ktoré súvisia s ľudskými právami Nedávno e, naša, e, naši pracovníci vypracovali dokument, ktorý sa tejto téme taktiež venuje. Tento rok budeme mať vlastne dobrý priestor, pretože je 5. výročie vytvorenia usmernení a tým pádom e, je to stále aktuálna téma pre nás. Ďalej, v rámi Eh, v rámci Rady OSN pre ľudské práva taktiež sa pracuje na ďalšom dôležitom dokumente, ale potrebujeme sa dostať ku podstate viacerých aktivít a tém a samozrejme snažím sa eh, do toho zakomponovať aj kolegov, ktorí sú mimo Rady OSN pre ľudské práva. Spolupracujeme úzko aj s kolegami napríklad s predsedníctvom medzivládnej skupiny a je jednoznačné z hľadiska EU e poukazovať presne na nedostatky. Napríklad na nadnárodné firmy, keď hovoríme o jednotlivých krajinách a ich situáciách, tak e, ten kontext je širší. Menšie firmy alebo väčšie firmy, ktoré majú prierezový charakter, tak tak sa zdá, že akoby vypadávali z obrazu, ale určite spolupracujeme s nimi celkom úzko aj v rámci predsedníctva, aj Kohome. A v, oktobre nás, v oktobri nás čaká ďalší bod, kedy budeme na týchto spoločných veciach pracovať. A spomínali ste vy zase aj Ženevu a tam budeme koordinovať ďalšie, ďalšie kroky. Dúfam, že sa mi podarilo všetko pokryť. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pani O'Brien za tento veľmi široký, otvorený, čestný, bezprostredný prístup a budeme ďalej pokračovať v našej spoločnej snahe. Toto bol konečný bod, posledný bod nášho programu dnes, ale ako viete, máme ešte spoločné rokovanie s podvýborom pre bezpečnosť a obranu v 1E2. E Ide o deti v ozbrojených konfliktoch. To bude téma tohto spoločného rokovania, takže vás pozývam na toto poslednú časť dnešného programu. Chcem pripomenúť, že náš výbor sa znovu stretne 17. 11. februára tu v Brsovi.